schôdzi minulý týždeň. Napriek všetkému vynaloženému úsiliu Európska rada to tiež nedokázala. A musím priznať, že tento nedostatok jednohlasnosti pri konkrétnych rozhodnutiach je možné vnímať ako isté zhoršenie, e, ako krok späť politiky EÚ na Balkáne a krok späť, pokiaľ ide o stabilitu a Určite to neznamená, že tu sa to skončí. Znamená to len toľko, že je potrebné ešte ďalšie úsilie. Myslím si, že je dôležité vyzdvihnúť, že v rade nie sú odlišné názory, čo sa týka nášho záväzku k európskej perspektíve Západného Balkánu. Význam zachovania a posilnenia e, angažovanosti EÚ na Západnom Balkáne e, vzdielajú všetky členské štáty je tiež jasné všetkým v EÚ, že región je naozaj e, na našom Prahu a musíme robiť maximum, aby sme pomohli pro, e, procesom reforiem. Európska rada e, veľmi dlho diskutovala o tejto téme a v končnom dôsledku sa lídry dohodli, že sa k téme rozšírenia ešte vrátia. Pred samitom Západného Balkánu v Zahrebe na budúci rok v máji. My chceme urobiť všetko, čo bude v našich salách. Predsedníctvo urobí všetko na preskúmanie ciest k jasnému zásadnému výsledku. Chcela by som tiež zopakovať, aké je dôležité, aby tak Severné Macedónsko, ako aj Albánsko naďalej e, dosahovali konkrétny pokrok v reformách. Reformy sú potrebné pre pokrok v aproximácii z EÚ, ale, čo je dôležitejšie, sú to reformy, ktoré žiadajú ľudia v oboch krajinách. Takisto stojí za zopakovanie, že oh, prihlásenie sa k európskym hodnotám zostáva uh, podstatné. Chcem ešte e, zopakovať e, naše ocenenie uh, Eh, Severného Macedónska eh, za ich odvahu podpísať eh, pre, dohodu z Prespy a zmeniť meno. Pre, ukazuje to politickú vôľu posunúť sa vpred, ktorú preukazujú aj vláda v Albánsku. Napriek polarizovanej politickej atmosfére som presvedčená, že čoskoro príde čas, že to úsilie bude odmenené. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pani ministerka. Teraz menej komisie, pán komisár Hahn. Vážená pani predsedajúca, a poslanci, minulý štvrtok na zasadnutí Európskej rady lídry EÚ nedokázali dostať svojmu záväzku otvoriť rokovania o vstupe so Severným Macedónskom a Albánskom. Prevažná väčšina členských štátov bola ochotná dať zelenú otvoreniu týchto rokovaní, Žiaľ, nie všetky členské štáty dokázali prijať rozhodnutie v tento deň. Chcem túto príležitosť využiť na to, tu v Európskom parlamente, aby som poďakoval najmä pani ministerke Tuporajnen za jej osobné odhodlanie a úsilie nájsť riešenie ešte aj na Rade pre všeobecné záležitosti, ale ako vieme, Nebolo to možné a predsa len chcem v prítomnosti poslancov Európskeho parlamentu vám poďakovať za všetko vaše úsilie spolu s vašim tímom. To, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, je naozaj uh, veľmi veľké sklamanie. Zopakujem, čo som povedal minulý týždeň v Luxemburgu po prvom zlyhaní nie je to nejaký mm, výborný moment EÚ, nachádzame sa v slepej uličke. Nezabúdajme, že jednohlasnosť panuje v jednej veci. Západný Balkán potrebuje o mnoho viac odvážnych rozhodnutí, ako bola prespa. Po našom zlyhaní e, doniesť výsledky minulý týždeň, naozaj sa musíme veľmi zamyslieť nad tým, ako zodpovedať na, na sledujúce otázky. Aké sú naše stimuly, ktoré by katalizovali e, ďalšie takéto odvážne kroky? Kde je naša podpora tý, pre tých, ktorí idú do najväčšieho politického rizika? To najmenej, čo dlžíme e, krajinám Západného Balkánu, je minimálne tá úprimnosť Máme to zapísané v zmluve, že ehm, sa Európa rozširuje a nie je to len o tom, že sme milí k susedom, je to o histórii, je to o e, završení procesu zjednotenia, ktorý začína, začal pred e, dlhým ehm, obdobím a je to aj náš strategický záujem. Teraz si musíme vyjasniť, aký je vážne náš záväzok voči západnému Balkánu a jeho európskej integrácii. Severné Macedónsko a Albánsko E, nenesú vinu na tejto situácii. Obe krajiny urobili, čo sa od nich požadovalo a v našich správach o týchto krajinách to aj priznávame. Dosiahli sa pôsobivé reformy tak v Albánsku, ako aj v Severnom Macedónsku, napríklad v oblasti právneho štátu. Justičná reforma, boj proti korupcii, boj proti organizovanému zločinu, Najmä v Albánsku sa dosiahli veľké, dosiahol veľký pokrok. Okrem toho, dohoda z Presby bola skutočne mimoriadným úspechom na základe vodcovstva, odvahy a odhodlania prekonať prekažky z minulosti. A to e, s vidinou svetlej budúcnosti. A takisto je dohoda medzi Severným a Sianskom Bulharskom. A teraz je našou zodpovednosťou pomôcť krajinám, ktorých občania sú veľmi sklamaní, majú právo cítiť sa eh, podvedení, ale nemali by sa zdať nádeje naša eh, angažovanosť pre európsku perspektívu Západného Balkánu ostáva nezmenená. Integrácia do Európskej únie je a ostane strategicky významným politickým cieľom. Je to v našom spoločnom záujme a preto sa Európska únia vráti k tejto téme ešte pred eh, summitom o eh, Západnom Balkáne, ktorý sa bude konať v Zahrebe v maji 2020. Naďalej dúfam, že výsledok bude vtedy pozitívny. Komisia bude naďalej podporovať Albánsko a Severné Macedónsko eh, všetkými možnými spôsobmi, aby reformy EÚ pokračovali, aby sa naďalej implementovali v záujme občanov a aby naďalej sa pripravovali na budúcnosť v Európskej únii. Myslím si, že je naozaj na čase stať bok po boku e, týchto občanov a plne ich podporovať. Ja chápem ich sklamanie a ich možno isté znechutenie, ale opäť musíme, ich, e, musíme im pomôcť, aby tú situáciu prekonali a za stranu komisie urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa tak udialo. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem, komisár. A teraz eh, otvárame zoznam rečníkov v mene politických skupín. Ako prvý vstupí pán Kovačajú za EPP. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Skupina EPP je hlboko sklamaná z neschopnosti rady otvoriť rokovania s Severným Macedónskom a Albánskom. Máme spoločné vnímanie toho, že je to hrozný politický signál v rozpore so zájmami EÚ v tomto regióne. Nemôžeme čakať do Zahrebského samitu na budúci rok a mali by sme sa pokúsiť napraviť túto chybu čo najskôr. Táto blokáda určite bude mať politické dôsledky nielen v týchto dvoch krajinách, ale v celom regióne. EÚ nie je konzistentná vo svojich signáloch. Bulharské predsedníctvo vrátilo tému rozšírenia EÚ na program po 15 rokoch od Solunského samitu. Našich 6 západobalkánskych partnerov sú európske krajiny a je v našom záujme integrovať ich radšej skôr než neskôr. Všetci geopolitickí hráči ako Rusko, Turecko, Saudská Arábia e, si radi zvýšia svoj e, strategický vplyv, keď tu chýba európska perspektíva. EÚ si musí získať späť dôveru občanov tohto regiónu čo najskôr. A ďalej musíme investovať dostatok fondov do efektívnej komunikácie, aby sme bojovali proti propagande proti EÚ na Západnom Balkáne. A áno, obe krajiny musia samozrejme ešte e, dosiahnuť pokrok v mnohých politických oblastiach, napríklad Napríklad je tu dohoda medzi Sofiou a Skopie o dobrých politických vzťahoch, zatiaľ to nepostačujúce. A niekedy si kladiem otázku, prečo iba eh, pod vonkajším tlakom sú krajiny ochotné zobudiť sa z 10 ročí manipulácie a falšovania historických faktov. To isté platí aj pre iné bilaterálne otázky v regióne. A naozaj Integrácia EÚ nemôže závisieť len od odvahy a statočnosti jednej osoby, ktorá chce vyriešiť všetky dlhodobé problémy, keď sa potom dostane k moci opozícia, ktorá to všetko podkope. Chceme vyzvať tieto tri krajiny e, v rade, aby e, zrušili svoje blokovanie, aby umožnili začatie rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom o vstupe do Európskej únie e, tie rokovania budú dlho prebiehať a čoskoro musíme si získať späť dôveru mladej generácie v EÚ. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you. Ďakujem. Just a moment. Mr. Kovacev, will you... Pán Kovačev, akceptujete modrú kartu? Just a moment, please. Moment. Áno, e, obyčajne e, počas toho prvého kola neakceptujeme modré karty, ako mi to hovoria, takže dodržíme tú tradíciu a teda musím zamietnúť vašu požiadavku o modrú kartu a prejdeme k ďalšiemu rečníkovi na zozname a to je pani Piri 1,5 minúty v mene socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem eh, privítať pána Šafírio, eh, predsedu parlamentu Severného Macedónska on je tu s nami dnes. Ja dnes budem hovoriť, kolegyňa a kolegovia, trocha ináč. Albánsko aj Severné Macedónsko sa snažili maximálne splniť všetky tie podmienky a reformy. Obe krajiny splnili svoje eh, sľuby, urobili svoj kus práce a teraz by mala, mal prísť na Európsku úniu a otvoriť e, rokovania. Severná, Severné Macedónsko je kandidátskou krajinou už skoro 14, už 14 rokov a za posledných 10 rokov sa hovorí o tom, že treba urobiť to a to, aby sa mohli začať e, prístupové rokovania. A skutočne to vyžadovalo politickú odvahu aj vodcovskú odvahu pre Severnú, Severné Macedónsko, napríklad, aby ukončilo e, ten spor o meno so susedným Gréckom. No ale túto odvahu napríklad práve európsky predstavitelia nemali, najmä teda konkrétne alebo presne pán Macron, francúzsky prezident. Európska únia mala príležitosť ukázať svoju zodpovednosť a politickú zrelosť a tu sme úplne zlíhali a to poškodilo imič Európskej únie na západnom Balkáne. Ako niekto, kto nie je schopný veci zmeniť. Európska rada mlčí k jedinej politickej voľbe, kde sme niečo mohli ovplyvniť. A ten summit v Zahrebe 2020 je príliš eh, málo na to, aby sa to dalo napraviť Ďakujem. A teraz za Renew Europe, pán Kišňuk, dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Najprv k e, väčšinovej podpore členských štátov po tretí krát za 16 mesiacov sa e, Európska rada nedohodla na otvorení prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. A to bude mať veľké dôsledky. A je to historická chyba. My nie sme schopní splniť svoj sľub, ktorý sme dali niekoľkokrát a nie sme schopní otvoriť tieto prístupové rokovania. To podkopáva našu kredibilitu a destabilizuje celý región. Navyše premiér Severného Macedónska vyhlásil predčasné voľby a to pritom mohol byť jeden z našich najväčších spojencov e, v regióne. Takže treba urobiť rozhodnutie čo najskôr. Severné Macedónstvo aj Albánsko dokázali, že si zaslúžil byť súčasťou európskej rodiny, splnili všetky pripomienky na začiatie prístupových rozhovorov. Treba ich teda hodnotiť na základe ich e, zásluh. My, ja pochádzam z krajiny, ktorá prešla takýmito rokovaniami o prístupe a nie je to tak dlho. Viem, že ten proces je byrokratický a je založený na právnych e, ustanoveniach, ale niekedy e, samozrejme je motivovaný aj politicky a ak chceme, aby sa spustili tieto prístupové rokovania, tak sa musíme rozhodnúť do maja 2020 mm, do samitu medzi EÚ a Balkánom. Pretože opa- na, v opačnom prípade, bohužiaľ, e, stratíme pôdu na e, západnom Balkáne. Ďakujem. A teraz za zelených pán Butikofer dve minúty. Pani predsedajúca, známy francúz raz povedal o istých politických rozhodnutiach, že je to horšie než zločin. Je to chyba. Rozhodnutie rady eh, odmietnúť v Severnom Macedónsku a Albánsku otvorenie rokovaní je chybou historických rozmerov. Ďakujem Donaldovi Tuskovi, jean Junkerovi, Junckerovi, pánovi Hánovi alebo pani Tuporajnen a všetkým tým z vás, kolegyňa a kolegovia, ktorí vyjadrili jasné kritické slova napriek všetkému hnevu z toho, ako EÚ opäť porušila svoje slovo, napriek sklamaniu zo strategickej krátkozrakosti, napriek hambe, voči ľuďom v Severnom a Albánsku, ktorým rada zničila nádej. Chcem... Nechcem tu kritizovať. Chcem sa pozerať dopredu a obratiť sa priamo na prezidenta Macrona. Pán prezident, v tejto otázke ste sa veľmi izolovali, ale Európsky parlament je pripravený postaviť smerom k vám most. Ak naše uznesenie poriadne prečítate, skonštatujete, že sme ochotní spolupracovať na reforme prístupového procesu, ktorú ste žiadali. Poďme na to spoločne, ale prosím, okamžite opravte chybu, že Severné Macedónsko a Albánsko musia ostať vonku za dverami len preto, že my doma ešte nemáme celkom upratané. Ďakujem. A za skupinu Identita demokracia, minúta, pani Bonfrisko, prosím, máte slovo. Bez mikrofónu, bohužiaľ. Ďakujem, pani predsedajúca. Európska únia má veľký záujem na rozširovaní vzťahov so krajinami západného Balkánu, ale takisto si uvedomujeme tie hlboké jazvy v tejto oblasti a takisto sú hrozbou pre Európsku úniu. E, čínsky a ruský vplyv, prítomnosť veľkých organizácií e, trestnej činnosti a potenciálne zdroje terorizmu, oligarchické politiky a občania s dvojitým občianstvom, z, nich, z ktorých jedno je turecké, potom 50 eh, moslimského obyvateľstva v Albánsku, 28 v Severnom Macedónsku, 95 v Kosove. Toto všetko ukazuje, že nástroj na rozširovanie Európskej únie, eh, rovnako ako sa to stalo v prípade Turecka, je v hlbokej kríze. Potrebujeme dobrú politickú európsku politiku, eh, ktorá by zabránila nezhodám a slepej uličke medzi členskými štátmi, ale zároveň by každý teda robil svoju mm, obchod, vonkajšiu politiku, ale skutočne chceme mať ako Európa svoju autonó- strategickú autonómiu, dobré vzťahy s Balkánom, ale nesklamajme zase znova európskych občanov. Ďakujem. A teraz e, za EKR pani Fotiga, dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca 5 rokov, pred 5 rokmi pán Juncker vo svojom vyhlásení ohľadom rozšírenia EÚ spôsobil skuto- e, vlastne privodil skutočnú krízu v našich vzťahoch so Západným Balkánom. A viete, pani komisárka, e, pán komisár, koľko snahy vás osobne a vašich zamestnancov to stálo a nás takisto, nás politických predstaviteľov európskych krajín, aby sme zvrátili tento negatívny trend a proces. Albánsko aj Severné Macedónsko si zasluhujú, aby sa s nimi rokovalo, lebo splnili všetky kritériá a to po mnohých rokoch čakania. A teraz a na začiatku vlastne tejto novej legislatívy, tohto nového funkčného obdobia sme im privreli dvere. Pán Macron má podporu Holandska a Dánska a pravdepodobne tento postoj bude znamenať ďalšiu krízu v našom vzťahu so západným Balkánom a možno to bude veľmi nebezpečné. Takže toto rozhodnutie treba čo najskôr zvrátiť. Thank you. Ďakujem. A teraz uh, GUE NGL pán Kuluglu, minúta pol. Uh, Západný Balkán je najzraniteľnejším miestom Európy, ako viete. Nie je to náhodou, že tam začala Prvá svetová vojna, alebo tá jugoslávska, alebo takto, tam začala tá Jugoslavská vojna po konci druhej svetovej vojny. To je v podstate časť tela Európy Severné Macedónsko urobilo historický krok spoločne s gréckou vládou, dospeli k historickej dohode a to naprieč populistom, napriek populistom a nacionalistom. Pán Zajev, premiér, povedal, eh, že to, čo sa stalo, ho uvrhlo a celú krajinu do politického zmetku. A prečo? Miesto toho, aby sme vyvážali európske myšlienky, demokraciu a solidaritu, tak e, vyvážame svoje interné politické problémy a konflikty. A je tu isté posolstvo pre pána Macrona. On, tu mal, on by tu mal byť, aby si vypočul to, čo chceme povedať. Treba skončiť hrať takéto úzkoprse politické hry, obmedzené politické hry e, s malými krajinami, lebo tie potrebujú našu pomoc, sú malé, ale sú slušné. Ďakujem. Ďakujem. Pán Castaldo, ak tu je, ak nie, pani Zovko, minúta a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Je pravda, že táto inštitúcia mala určitú stratégiu pre Západný Balkán a veľmi podporovala koordináciu opatrení pre Severné Macedónsko a Albánsko v rámci AKI. Ja som hlboko sklamaná, podobne ako celá moja politická skupina, s tým, ako to dopadlo minulý týždeň. Severné Macedónsko aj Albánsko sa veľmi usilovali na dosiahnutí kompromisov a splnení všetkých kritérií na otvorenie prístupových rozhovorov a my sme e, všetci dúfali, že to potom prinesie pozitívne postoje a nakoniec dostali v podstate facku po tvári Severné Macedónsko aj Albánsko museli počas procesu harmonizácie veľmi často napríklad odmietnúť e, veľmi, príťa, veľmi zaujímavé sľuby iných strán, toto otvára celý región a priestor pre iných hráčov. To znamená, v tom priestore, ktorý Európska únia takto e, vyprázdnila, je to strategická chyba, ohrozuje to kredibilitu únie a chceme poďakovať komisárovi Hánovi za jeho snahu. Bohužiaľ, sme svedkami nedostatku vízie u niektorých členov Európskej rady, pokiaľ ide o dokončenie procesu budovania mieru, ktorý začal už za predchodcov ako prezidenta Žaka Širaka, ktorého ja veľmi, veľmi si vážim osobne. Chorvátske predsedníctvo musí zohrávať kľúčovú úlohu a ukázať Európe, že ide o mier a stabilitu Európe. Bohužiaľ nemáme veľa času dnes večer, musíme rešpektovať časové obmedzenia, takže o minútu a pol teraz pán Picula. Thank you. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Nedostatok schopnosti rokovať so Severným Macedónskom a Albánskom to je historická chyba zo strany EÚ. Ešte raz zablokoval progres kvôli nejakým politickým úvahám v malej časti členských štátov. Hlavne ide o tie, ktoré paradoxne tvrdia, že chcú obnoviť Európu. Sever Macedónsko a Albánsko splnili všetky podmienky, ktoré im boli stanovené. A žiaľ teda EU nie je ochotná uznať tú politickú odvahu týchto dvoch e, kandidátskych štátov. A napríklad v oblasti snahy zreformovať súdnictvo e, v Tyrane celý tento proces, e, prístupový proces sa stáva čoraz dlhším a zložitejším. Reformy prebiehajú vlastne paralelne aj s tými v EÚ e a samozrejme potrebujeme sa dopracovať ku konsenzu, ale jednak potrebujeme aj jasnú víziu, ktorá povedie ku jasným a čistým krokom. Kým nie neskoro. Je tu mnoho aktérov, ktorí sa snažia ovplyvniť dianie v tejto oblasti a to je v rozpore s našimi hodnotami. Dôležité je, aby Európska únia bola dôveryhodná na globálnej úrovni a preto musí najprv sa postarať o to, čo je v blízkom susedstve a potom aj ďalej. Pán Sežorné. Ďakujem pani predsednička, pani ministerka, budem stručný. Som za rozšírenie som za to, aby tieto dve krajiny mohli vstúpiť do Európskej únie. Avšak, ako môžeme dnes pripojiť e, sa e, dvom, teda môžem pripojiť dve kresla do e, tohto inštitucionálneho modelu, keď je to všetko zablokované. Myslím si, že európske inštitúcie jednoducho nie sú väčšie a treba ich chrániť. A v jednom momente si treba položiť otázku, účinnosti európskej politiky a ef- účinnosti a efektivnosti našich rozhodnutí v rade. Predtým, než si položíme otázku ďalšieho rozšírenia. Čiže e, keď sme proeurópsky, a ja som teda členom proeurópskej skupiny a e, absolútne zastávam túto pozíciu, myslím si, že môžeme si položiť otázku, ako reformovať radu a rozhodovacie e, procesy. Predtým, než si položíme otázky, ako tam pripojiť dve stoličky za stôl. Toto je tá otázka, ktorá si vyžaduje pragmatickú pozíciu a musíme sa zamyslieť nad Európou o 10 rokov, 30 rokov a myslím si, ja, ja som presvedčený Európán a myslím si, že e, ľudia sú euroskeptickí práve preto, že sme neefektívni. Ďakujem pekne. For one minute, madam. Na minútu, pani Štrek, nech sa páči. na mikrofón. Európska rada predpokladala, predpokladalo sa, že teda dodrží e, svoje e, slovo ohľadne Macedón, Severného Macedónska a Albánska. A namiesto toho proste e, prišiel tvrdý úder pro, pre obyvateľov Západného Balkánu. A pritom sa hovorí, že sú to objektívne kritéria. A komisia tvrdí, že tieto boli splnené. Ale žiaľ, teda Holandsko bolo jedno z tých krajín, ktorí sa rozhodli meniť pravidla hry už počas hry. A toto určite má dopad e, na ľudí v Severnom Macedónsku a Albánsku, ktorí sa naozaj snažili o reformy. Je to krátkozraká politika, ktorá môže destabilizovať celý región. Musím povedať, že rada, alebo možno poviem pán Macron, možno nechcú, aby tieto krajiny splnili tie kritéria a nech sa snažia akokoľvek. Ale povzbudzujme ich a pripomínajme, že inštitúcie EÚ a väčšina členských štátov E, sú za to, aby sa rozbehol prístupový proces a aby sa proste zmenil tento postoj odmietnutia a to čím skôr. Ďakujem pekne. Teraz na minútu pani Bild. Ďakujem, pani predsedajúca. Čo by človek neurobil uh, pre tie uh, E, pre tých ľudí, kde um, mesačný príjem je nejaký 460 eur. A teraz komisia vstupuje rozšírenie Alásku a Severnému Macedónsku. Argument uh, e, ekonomicky uh, už by stačil na to, aby za uh, všetky tie nedostatky v Albánsku, napríklad infiltrovanom radikálnym islamom, krajina, ktorá väčšinovo moslimská súčasťou um, um, takéhoto regiónu Európy, kde je najväčšia koncentrácia džihadistov. Mešiti tam financuje um, Turecko, aby sa stali najväčšími na Balkáne. Krajina je prelez, prelezená všelijakými pašerakmi, e, obrovskou korupciou a Albánsko vôbec nemá nejaké európske smerovanie Macedónsku je smiešne nízka účasť e, na e, referende o dohode s Prespy a to ukazuje, že nemajú nejakú európsku perspektívu. Treba teda zatvoriť kapitolu rozšírenia a e, prestať mrhať miliónmi fondov na prípravu na prístupenie k EU. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Prvne dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Chcem privítať medzi nami naš návštevníkov. Napríklad je tu pán Talat, predseda parlamentu Severného Macedónska a budeme mať tú čas večer ešte sa s ním stretnúť. Veľmi vás vítame na tejto rozprave, ktorá sa týka práve otvorenia e, prístupových rokovaní so Severným Albánskom, pardon, so Severným Macedónskom a Albánskom. A vítame vás ešte raz v Európskom parlamente. Teraz, dámy a páni, pokračujeme ďalej. Na minútu má slovo pán Tomaševský. Hmm, myslím, že nie je prítomný. Takže ďalej dávame slovo minúta a pol Aha, momentík. Zdá sa, že tu vidíme nejaké zmeny v zozname rečníkov, hovorí pani predsedajúca. Mr. Castaldo, you have the floor. Pán Castaldo, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, toto rozhodnutie Európskej rady, teda že ešte raz odloží rokovania, teda aj s e, Severným Macedónskom, aj s Albánskom. Je to hrubá chyba. Komisia aj parlament prišli s mnohými odporúčaniami a v podstate veľa aj sklamaním, čo sa udialo. Potom si samozrejme Albánsko aj Severné Macedónsko si môžu klásť otázku, čo vlastne chceme. Však urobili naozaj veľa, e, prišli aj s mnohými obeťami, aby sa dostali tam, kde proste sa dostali a, a myslím, že sa hovorilo aj to, že by sme sa na tieto krajiny mali posierať, pozerať e, jednotlivo a oceniť ich úsilie. Je to aj vec strategického významu. Priatelia Albánska aj Severného Macedónska oceňujú prítomnosť eh, podpredsedu parlamentu Severného Macedónska. A chcem povedať, že to, čo rada teraz pôsobila, určite nebude na, na stálo. Ďalší rečník, pán Bilčík. Minulý tý, rozhodnutie rady z minulého týždňa naozaj otriaslo mnohými základmi pokiaľ je konsenzus, tak to je teraz vlastne takéto geopolitický problém. Pokiaľ je Srbsko, ako spravodajca pre Srbsko a vedúce delegácie pre Srbsko, e, môžem povedať, že to, čo sa stalo teraz v súvislosti s Albánskom a Severným Macedónskom, je naše veľké zlyhanie, keď ponúkneme západobalkanským krajinám členstvo. To je vlastne náš spoločný strategický záujem. A musíme počúvať hlasom z Francúzska, Holandska a tak ďalej, ktoré sú proti rozširovaniu, tak proste musíme sa s tým nejak vysporiadať a musíme e, mať pozitívny vplyv na naše bezprostredne susediace krajiny. Severné Macedónsko dokonca bolo ochotné zmeniť e, názov svojej krajiny, aby dostalo zelenú e, na tieto vyjednávania. A Samozrejme, že naša bezpečnosť to nie je niečo, čo je len tak dané. Keď sa pozrieme na to, ako koná Rusko a Turecko, tesne v našom susedstve. Preto potrebujeme úspešné, stabilné, životaschopné a hlavne eh, európske, západbalkánske štáty. A, a budú teda členmi Európskej únie, bude to náš úspech. Zlyhanie určite nie je alternatívou. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo na minútu pani Santoš. Ďakujem, pán e, predsedajúci. Musím priznať, že som veľmi, veľmi sklamaná v tejto chvíli. A tú istú, tú istú sklamanie určite pociťujú Albánci aj obyvateľia Severného Macedónska, lebo v podstate oficiálne boli odmietnutí ako kandidáti na otvorenie roz, prístupových od, rokovaní. A to potom, ako dostali v podstate listy, v tomto zmysle od e, parlamentu, e, rady aj komisie, všetky tieto krajiny, obe tieto krajiny splnili všetky požiadavky a implementovali reformy, ktoré e, sa od nich doposiaľ požadovali a ktoré vlastne ani nemôžeme zastaviť alebo nemožno zastaviť. Takže požadujeme, aby sa nad tým zamestnali, e, e, všetci zamysleli, pretože skutočne ten rozhodnutie pána Macrona nie je dobre z hľadiska bezpečnosti a ďalších perspektív e, v tejto strategicky tak významnej oblasti, ak Európska únia nebude schopná skutočne postupovať ako z dôvery hodný aktér a partner, tak už navždy tú dôveru stratí. A my tu v parlamente naďalej budeme bojovať za to, aby sa skutočne splnilo to, čo sa z našej strany slúbilo. Ďakujem. Minúta, pán Grošel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je mi ľúto toho rozhodnutia rady, že sa teda nezačne e, s prístupovými rokovaniami so Severným Macedónskom a Albánskom. A pritom vieme, že na svojej ceste e, k približeniu sa EÚ urobili tieto krajiny veľký pokrok. Išlo o reformu e, e, v rámci prístupového procesu potrebovali teda aj v krajine pristúpiť k viacerým reformám. Ale zdá sa, že tu nie je dosť politickej vôle. Chceme vyslať jasný signál, že EU z hľadiska inštitúcií nie je schopné podporiť tie krajiny, ktoré chcú vyznávať európske hodnoty. A Vieme, že v susedstve EU sa vlastne teraz hrajú rôzne geopolitické hry. A Severné Macedónsko práve je výnimkou v tom nestabilnom regióne, kde vládne populizmus. Severná, Severné Macedónsko znamená veľkú príležitosť, kde by práve Európska únia mohla vyslať e, ten e, lúč žiarivého svetla. A práve tu treba podporiť e, tú snahu tejto krajiny pristúpiť do EÚ. Poprosím vás, dodržiavate rečnický čas, hovorí predseda, lebo ináč vás budem musieť prerušiť. Ďakujem za porozumenie. Ďalej, pán Berg, minúta. Vážený pán predsedajúci, eh, hospodárstvo členských štátov EÚ stojí momentálne pred viacerými výzvami, okrem toho je tu neistota týkajúca sa Brexitu. Prečo by sme teda práve v tomto čase mali vážne zvažovať eh, vstup Albánska a Severná Macedónska, dve najslabšie ekonomiky Európy. V oboch krajinách je vysoká nezamestnanosť a mzdy sú nízke. Obe krajiny trpia eh, zraniteľnými inštitúciami, nedostatkom právneho štátu a tak ďalej. V nedávnom prieskume Galopu sa skonštatovalo, že 60 dospelého obyvateľstva Albánska chce opustiť e, krajinu. A e, preto majú občania súčasných členských štátov EÚ oprávnené výhrady voči e, takémuto e, otvoreniu sa. A e, potom je tu e, e ale potrebné vyzývať to, že sa v Severnom Macedónsku konalo referendum o schválení zmeny na, e, z Ukrajiny. A tieto e, rokovania o vstupe by sme mali zatiaľ pozostaviť, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako môže, môžeme ponúknuť e, pragmatickú pomoc, napríklad prostredníctvom štruktúrnych fondov, kohezných fondov a vráťme sa k nejakej súladenejšej politike, aby sme tieto krajiny dlhodobo podporovali a aby sme e, zamedzili e, vplyvu tretich krajín. Ďakujem pekne. Mr. Žonca. Ďakujem slovo, pán Žonca. Minúta. Ďakujem pekne za slovo. Pán, pán komisár, pani, dámy a páni, e, autorita Európskej únie týmto utrpela po poslednom rozhodnutí. Vyzerá to tak, že záujmy Francúzska sú významnejšie e, než záujmy celej EÚ. Severné Macedónsko splnilo všetky kritériá a Macedónci to vedeli. A preto si myslím, že Európska únia sa skompromitovala. A to nie je dobré pre celú Európsku úniu a tiež to nie je dobré pre celý región. Severné Macedónsko má otvorenú cestu do NATO. Severné Macedónsko urobilo veľa preto, aby dosiahlo tento úspech. Možno budeme dočenia s odvetou. Pani von der Leyen bola za rozšírenie EÚ, ale kan- kandidátka Macrona na komisárku nezvládla e, uh, vypočutie v uh, parlamente a to je možno odveta. Tak, teraz pán uh, e, Nikolau Alvanos, jedno vásana, a to από je chudný έχουν υποφέρει οι λαοί των Βαλκανίων έχουν συγκεκριμένες αιτίες. Tieto balkánske národy museli priniesť veľké obete a mm, Jednak e, dôvody sú, že tam boli imperialistické konflikty, menili sa hranice, e, potom tam boli základne pre zahraničné vojska a kapitalistická reštrukturalizácia im bola vnúčená a žiadny vstup teraz do EÚ a NATO nie je možné urobiť proti vôli týchto národov, pretože to hrá dokrát iba veľkým monopolom. Ale vidíme, že aj v rámci EÚ sa ukázalo, že vstup Severného Macedónska a Albánska e, bol zamietnutý, pretože Francúzsko a aj ďalšie európske krajiny boli proti tomu. A to znamená, že to povedie k veľkým hospodárským konfliktom medzi Európskou úniou, krajinami NATO, Američanmi a ďalšími silami v regióne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre národy, e, úplne ignorujeme, pretože e, dohoda z Prespy bola podpísaná v Macedónsku s cieľom e, pridať sa k európskym, teda vstúpiť do Európskej únie a tieto krajiny dokážu žiť v miery, avšak mimo Európskej únie aj mimo NATO je to možné, pretože potom nebudú podriadené imperialistickým úvahám a budú mať svoje rozhodnutia vo vlastných rukách o svojej hospodárskej budúcnosti. Ďakujem. Pán Kubilius na minútu. Vážení kolegovia, asi nie je potrebné opakovať, že minulý týždňové rozhodnutie rady bolo zlé, veľmi zlé. Nie je treba opakovať, aké to je dôležité a aké aj bude do budúcna dôležité správne sa rozhodnúť z hľadiska politického netreba opakovať, ako mnoho sa už urobilo a koľko reforiem e, zaviedla vláda Severného Macedónska aj Albánska. A teraz ostali zradení. To, čo tu dnes prediskutovávame, je jednoduché. Proste nemali by sme dovoliť, aby nejaký jeden členský štát EÚ všetko zablokovával a otočil hore nohami. Pokiaľ ide o reformy v súvislosti s prístupovými rokovaniami, hovoríme o významných reformách. A vieme, že aspoň jedna z tých krajín, ktorá blokovala toto rozhodnutie na rade, by mala prísť sem ako zástupca tej krajiny, ale by nám vysvetliť aspoň jeden z, teda, z tejto krajiny. Nech nám vysvetli, prečo takto konala rada, ako konala. A možno sa nám potom podarí a ich presvedčiť a zmeniť ich záporné stanovisko voči rozširovaniu. Myslíme si, že aj Severné Macedónsko a Albánsko si zaslúžia tie prístupové rokovania. Toto je, to nie len o Francúzsko, ale ide o nás všetkých. Ďakujem. Slovo má pán Šíder, minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako už povedal aj komisár pre rozšírenie Johannes Hahn, toto rozhodnutie Európskej rady je veľkou chybou a zodpovednosť za túto veľkú chybu v rade má francúzsky prezident. Avšak problém je, že dôsledky tejto chyby budeme znášať my všetci v Európe a budeme ich musieť spoločne stvára, stráviť. Je dôležité, aby Európska únia dodržala svoje sľuby práve vtedy, keď v Albánsku a Severnom Macedónsku e, sa realizujú dôležité reformy a Severné Macedónsko dokonca e, vyriešilo otázku názvu a susedstva. Preto dúfam, že Európska rada čo najskôr napraví túto chybu ale my ako parlament e, musíme tiež využiť všetky e, šance prostredníctvom delegácií, bilaterálnych kontaktov, prostredníctvom Žarmonetového procesu. Ešte už je vzťahy nadviazať so Severným Macedónskom a Albánskom, aby sme ukázali, že toto rozhodnutie považujeme za nesprávne a dúfame, že sa čoskoro napraví. Mr. Slovo má pán Pajet. Ďakujem. Európska rada musí urobiť nové strategické rozhodnutie, lebo to bola chyba, že sa nezačnú rokovania o prístupe so Severným Macedónskom a Albánskom. Nakoniec to rozhodnutie o tom, že sa stanú perspektívne členy EÚ, to bolo ako veľký impulzom pre rozvoj a reformy v týchto dvoch krajinách. A chcú sa priblížiť čo najviac k EÚ, samozrejme. Ale samozrejme je potrebné, aby vykonávali aj E, vnútornoštátne reformy. Je to predsa v ich záujme predovšetkým. A ich e, perspektíva, že sa stanú členy EÚ, to bola tá hnacia sila, ktorá podporovala reformy. A preto by bolo dobre, aby sme e, pokračovali v týchto rokovaniach a vlastne otvorili tie prístupové rokovania, aby mohli tieto krajiny ďalej podpiťovať tú podporu z našej strany. To, že sa E, rozhodlo opačne, že teraz sa neotvoria tieto rokovania, tak určite je to veľmi nešťastné rozhodnutie aj pre celý Balkán. Ťažko môžeme e, vidieť, že by Európska únia bola úspešná na globálnom e, poli, keď toto si nedokáže riešiť. Ďakujem. Slovo pani Hutasári, minúta. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Kandidátske... Tak to poviem bola tu reálna perspektíva, že tieto krajiny vstúpia do EÚ. Aj Albánsko, aj Severné Macedónsko sú samozrejme krajiny, kde sú problémy s korupciou aj s dodržiavaním právneho štátu. Mali sme skúsenosti napríklad s Bulharskom a Rumúnskom, e, ktoré ešte v roku 2007 ešte neboli ani pripravené na vstup. A teraz e, vlastne vysielame také e, signály, že dávame zbytočné nádeje krajinám, ktoré potom nakoniec odmietneme. Mali sme asi prestať šíriť e, hranice EÚ, keď ešte vlastný dom Európska únia nie je v poriadku. Slovo pán Lagost, minúta a pol. γωνία των Σκοπίων με την πατρίδα μου, την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω μέσα σε αυτή την αίθουσα για να... Myslíme si, že dohoda medzi Severnom, Severným Macedónskou a mojou krajinou je krok, ktorý v podstate nepotreboval obrovskú politickú odvahu. Proste išlo o to, že ľudia sa rozumne dohodli. A 80 Proste bolo, či to bolo 80% obyvateľov, ktorí to chceli, respektíve na gréckej strane to bolo odmietnuté. A tí, ktorí schválili túto dohodu, by asi povedzme, tí v Grécku možno e, mnohí si myslia, že mimo Grécka ani neexistuje nejaké Macedónsko, ale tu práve treba veľmi jasne položiť karty na stôl. A často sa hovorí, že teda Macedónsko patrí Grécku. Ja som Grék. A 2000 rokov staré sú nejaké nápisy na mramorových tabuliach, kde sa hovorí o tom, že Macedónsko je grécké. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár kolegyňa, kolegovia, európska perspektíva pre krajiny Západného Balkánu musí ostať otvorená. A Ehm, môže to mať naozaj jedine stabilizačný vplyv na región a prispieje to aj k tomu, že sa tieto krajiny zmodernizujú a ehm, posilní sa tam demokracia. Vláda v Tyrane a v Skopie musí vedieť, že nepodlehajú iným kritériám pred tým, než sa otvoria ehm, rokovania o vstupe s týmito krajinami. Najmä Albánsko musí rešpektovať práva gréckej menšiny. Ale za posledné roky vždy dochádzalo k porušeniam týchto práv. A čo sa týka Severného Macedónska, podporujeme európsku perspektívu. Vzhľadom na uh, dohodu z Prespy e, sa zmenil názov tejto krajiny a e, na to, na to mal nadviazať, na to malo nadviazať otvorenie e, rokovaní. Táto formulácia je, e, teda tento názov je skonštatovaný aj vo všetkých e, pasoch. A to sa týka aj vstupu do mhm. NATO. Pán Stanišev, jedna minúta. Pán predseda, nerozhodnutie Európskej rady minulý týždeň vysiela absolútne nesprávny signál ľuďom na Západnom Balkáne, nie len voči občanom Severného mhm. Macedónska alebo Albánska. A najnesprávnejší odkaz je, že Európska únia nie je dôveryhodná Ehm, <clears throat> bez hľadu na to, aké urobíte obete, ehm, vymenia vás eh, len za nejakú verejnú mienku v jednej krajine. Áno, je to sklamanie pre Severné Macedónsko a Albánsko, ale prejaví sa to aj eh, na tom, aký bude mať vplyv Európska únia ako medzinárodný hráč. Kým čakáme na veľké európske reformy, ktoré nám slúbuje pán Macron, Ostatní veľmi radi vyplnia to vákuum, ktoré vzniklo po rozhodnutí rady. Neobnovíme Európu tým, že nebudeme rešpektovať naše vlastné záväzky a tým, že kľúčové európske politiky budeme si brať ako rukojemníka národným a egoistickým záujmom. A napokon musíme začať napravovať škody, ktoré sa stali minulý týždeň, a to hneď zajtra. Mr. Šimečka, one minute. Pán Šimečka, na jednu minútu. Um, Ďakujem veľmi pekne, musím povedať, že súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, že minulotýždňové rozhodnutie na rade je veľká strategická chyba. A problém je, že strácame medzinárodne kredibilitu a my sme e, boli predsa len tými, čo presadzovali ten e, medzinárodný poriadok založený na na pravidlách a teraz e, vlastne spochybňujeme tie pravidlá, ktoré sme sami vytvorili pre rozširovací proces e, smerom na západný Balkán, lebo to je založené na hodnotení jasne stanovených kritérií. My môžeme debatovať o tom, ako ich zlepšiť, ale nemôžeme to všetko postaviť len na politických e, ziskoch a Eh, už tu máme tú politickú krizu eh, v Severnom Macedónsku a takisto aj situáciu eh, v Albánsku. A jednoducho to, čo sa deje v niektorých krajinách, možno v Maďarsku a podobne, to by nemal byť dôvod na to, aby sme zastavili tento proces rozširovania ďalšie krajiny. Ďakujem. Mr. Pán Bardella, minúta. Ďakujem, pán predseda. Dnes hovoríme o množnosti, eh, že eh, Albánsko sa stane členom EÚ. Prečo chceme integrovať krajinu, ktorá už de facto, ak nie aj de jure, je v EÚ. Albánci už sú vo Francúzsku a profitujú z jednotného európskeho trhu. E, ilegálne mafiánske informácie už teraz voľne sa pohybujú po Európe a e, teda páchajú nelegálnu činnosť v našich krajinách. A toto lesefer faire laissez už vedie k anarchetickej situácii a francúzske orgány nestihajú to riešiť. Okrem toho, Eh, väčšina európskych občanov chce, aby bol chránený spôsob života. Prečo máme teda integrovať krajinu, ktorá je našimi svojimi hodnotami úplne vzdialená našim hodnotám a je pod vplyvom Turecké, eh, Turecka a Erdogana? Eh, budovanie Európy má e, svoje limity, máme obmedzovať e, moc bank, e, moc kapitálu a tak ďalej, ale takisto musíme limitovať aj rozšírenie, ktoré nás paralizuje a nevedie to k našej prosperite. Ďakujem pekne. There's a blue card request. Uh... Modrá karta od pána Flegovaltera. akceptujete? Áno, máte sa možnosť spýtať otázku. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som sa chcel spýtať kolegu, kedy naposledy navštívil Tyranu, Vitoli alebo Skopie. Dnes diskutujeme o absurdnej situácii krajiny, ktoré nie sú v Únii, chcú vstúpiť do Únie a tie, ktoré sú v Únii, chcú e, vystúpiť. Myslím, že tomu všetkému treba učiniť prietrž keď niekomu niečo slúbime, tak ten človek samozrejme opravnenie očakáva, že ten proces bude, slúb e, e, bude splnený, lebo v opačnom prípade nebude znovu nám dôverovať. To je historická chyba. My si tu zahrávame aj s mierom, som si istý. A otázka je, o akom, o akom inom životnom štýle tu hovoríte? A môžete odpovedať? Ďakujem, pán predseda, vážený kolega. Ja som zvolený vo Francúzsku na to, aby som ránil francúzske záujmy a teda sa starám o blaho mojich ľudí a mm, vy zdá sa, že preferujete záujmy iných predtým, e, než e, sa budete starať o naše záujmy a Európania sa vyjadrili, vyjadrili sa masívne e, za, na posledných európskych voľbách a dnes európsky občania chcú si chrániť svoju identitu, zvrchovanosť a demokraciu a nie takéto nekonečné rozširovania, e, ktoré systematicky e, vlastne e, podkopávajú naše hodnoty. Minúta a pol, pán Radačovský. V čase, keď som sa prihlásil do tohto jednominútového vystúpenia, nemal som ani tušenie, že Severnému Macedónsku a Albánsku bude už

Ďakujem, pán predsedajúci. Politika rozšírenia je jednou z najúspešnejších európskych politík, zjednotila Európu, priniesla stabilitu a rozvoj veľkej časti Európy a práve preto je úplne nepriateľné, aby sme blokovali začiatok prístupových rokovaní, najmä preto, že to odporúčanie komisie bolo pozitívne, založené na objektívnych ukazovateľoch a reformách. Krajiny, ktoré sa chcú stať členskými krajinami, sú hodnotené výhradne na základe výsledkov a nezávisle od politickej klímy v konkrétnom členskom štáte, aj v prípade, že ide o najväčšie krajiny Európskej únie. Toto je jednoducho historická chyba a povzbudí iných globálnych aktérov v regióne a spochybňuje takisto aj dôveryhodnosť Európskej únie. Záhrebský summit v máji budúceho roka by sa mal zamerať na túto oblasť a stanoviť jasnú líniu, e, časovú líniu. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Mladí ľudia na západnom Balkáne strácajú nádej, už nám neveria, nemajú k nám dôveru a majú na to právo. Ja chcem len pripomenúť slova francúzského prezidenta minulú jeseň, keď povedal, že hm, Severné Makedonsko e, je krajina, s ktorou hm, počítame. Ten istý prezident, pán Macron, E, to je človek, ktorého sa musím spýtať, či skutočne je ochotný prevziať zodpovednosť za stabilitu v tomto regióne, za predčasné voľby v Severnom Macedónsku. No a keď ide, pretože táto nestabilita. Už prázdne slova sú nôž do chrbta všetkým obyvateľom Západného Balkánu. Uplynulo už 10 rokov, odkedy uh, Severné Macedónsko E, dostalo, alebo komisia Severnému Macedónsku prvýkrát slúbila, že sa môžeme stať členom Európskej únie a dnes sa skutočne hambím, že sa musíme ospravedlniť za tieto udalosti všetkým obyvateľom Západného Balkánu a my nesieme skutočnú zodpovednosť za to, aby sme e, sa rozprávali o tom, ako e, budeme postupovať pri rozširovaní Európskej únie v tomto regióne. Ďakujem pekne. Je tu otázka postupom modrej karte, karty, pán Bresler. Príjmate ju, áno, nech sa páči, máte 30 minút. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ja by som sa rád spýtal, uh, je prečo neukázala a nepoukázala rovnakú kredibilitu a nepodporila aj vstup Chorvátska do Schengenu potom, čo komisia dala, zelené, dala zelenú